ide o rokovanie. E, e, včera v zmysle e, rokovacieho poriadku bola oznámená nebolo predložený žiadny návrh na hlasovanie a toto sa